nutzen, was ich jetzt auch benutze. Entschuldigung. Also, immer das... Musím vás poprosiť, aby ste používali ľavý mikrofón, keď budete vystupovať a prosím tiež majte na pamäti, že sa to celé vysiela, takže toľko na úvod. K prijatia programu, prijaťu programu má niekto nejaké pripomienky? Nikto, takže bod číslo 2. Zápisnica z minula. Máte k dispozícii, prosím, do konca dnešného zhodnutia vyjadrite svoje pripomienky, ak teda nejaké máte. Nikto sa nehlási, že by mal nejaké problémy. Bulharčina, lotiština, litovčina, portugalčina, slovinčina a ešte zo pár ďalších jazykov dnes v dispozícii nie sú. Pokiaľ ide o holandčinu, kto chce, môže hovoriť po holandsky, ale žiaľ, holandčinu počúvať nemôžete. Vo vašich podkladoch máte správu z nášho výjazdu do Arhusu. Samozrejme, že aj predsedníctvo bude mať prístup k tejto správe. Niektorí z nás zajtra vycestujeme do Plovdivu. Nie je to zrovna za rohom, preto budeme musieť odísť trošičku skôr zo zasadnutia, čiže pani Trupel nahradí mňa e, za predsedníckým stolom o 10. Teraz bod číslo 4. Je to program Tvorivá Európa. Je to jedna z dôležitých vecí, pretože je to viacročný program. Takže naozaj je potrebné, aby sme to mali dostatok času. Mali sme tohto roku v apríli vypočutie na túto tému, ste si spomínate. A výsledkom toho je to, že tie odlišné charakteristiky kultúrneho a mediálneho sektora, že tieto je potrebné zohľadniť, takto sa vedli všetci odborníci. Samozrejme, že chceme zachovať brand name média. A keď už sa to nazýva Tvorivá Európa, napriek tomu musíme poukázať dôležitosť neziskového sektora, a potom ešte commercial project v rámci kultúrneho kreatívneho odvetvia. Spravodajkyňou je pani Kosta, predložila nám pracovný dokument, ktorý nám tu dnes ešte raz predstaví a potom bude k tomu výmena názorov. Ak som teda správne informovaná, tak e, sa snažila konštruktívne spolupracovať s všetkými tieňovými spravodajcami. Samozrejme, že názory sa rôznia, a preto bude potrebné k tomu pristupovať eh, podľa pravidiel fungovania demokracie. Dnes na záver v debaty zrejme vyplynie, či budeme potrebovať nejaké predloženie lehôd alebo nie. Takže teraz dávam rovno slovo Silvii, aby predstavila svoju správu. Takže Silvia, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. Už v pozvánke sa uvádza, Ja som sa naozaj e, snažila zapracovať všetky výstupy, či už zasnutí v našom kruhu alebo v iných fórach. Všetko som sa snažila do toho zakomponovať, vrátanie názorov rady a komisie. Takže všetkým sa chcem poďakovať za ich príspevky. Samozrejme, že ďakujem hlavne kolegom e, z nášho výboru, ktorí mi teda naozaj výrazne pomohli akýmkoľvek spôsobom. Takže ďakujem veľmi za ich cenú podporu. No skôr zo pár takých všeobecných úvah. Návrh tohto programu Tvorivá Európa vo všeobecnosti hodnotíme pozitívne. Ide o rozpočet, poprvýkrát návyšenie o 37 v porovnaní s predchádzajúcim obdobím, teda 1,8 miliardy dohromady. Za to naozaj veľa vďaka. Tiež ďakujeme za tú reakciu na tie štyri veľké výzvy v oblasti kultúry. Ďal konkurencieschopnosť, digitálnu Európu, problémy vo financovaní a samozrejme ide aj o globalizáciu a o problémy pre malé a stredné podniky. A potom je tu ešte jeden aspekt v návrhu komisie. Samozrejme, že ide o to, aby sme tú tvorivosť vnímali v súvislosti s audiovizuálnym sektorom, aby sme do toho vniesli viac dynamiky. Ide o produkčnú kapacitu, ide o inovácie, ide o nové nástroje financovania čiže možnosť získania úveru. Toto sú naozaj tie najdôležitejšie aspekty v mojej správe a ja teda dúfam, že s tým budete so mnou súhlasiť. A teraz zo pár ďalších aspektov mojej správy. Integrácia, tá znamená zároveň zachovanie alebo zohľadnenie mnohorakosti v kultúre, rešpektovanie tejto mnohorakosti, hlavne aj v audiovizuálnej oblasti. Máme na mysli aj vlastné štruktúry tejto, tohto odvetvia, teda zohľadnenie trhu. Toto je prvé dôležité rozhodnutie pre tvorivú Európu. Je tu o rámcový program, a dva nezávislé programy kultúra a média. Takže kultúra, kreativita a média s objektívnymi prioritami, kritériami a s hodnotením špecifických trhov. Aha, samozrejme, že je potrebné, aby to bolo transsektorálne integrované. Tiež ide o pridelenie rozpočtových prostriedkov. Samozrejme, že sme si vypočuli viacero príspevkov. Mm, hlavne ide o zadefinovanie tých rôznych oblastí zdrojov. 55 na program média a minimálne 30 na program kultúra a 15 minimálne na túto transsektorálnu zložku. Minimálne 4 prideleného rozpočtu by mali ísť na medzinárodnú spoluprácu. A ten, tá sieť s príslušnými štruktúrami. Toto máme v oceku 8. A ďalej maximálne 50 celkového rozpočtu že to je teda um, limit, ktorý máme stanovený, minimálny, maximálny je 75 Takže potrebujeme jasné definície, ale zároveň musíme stať flexibilní, aby sme mohli v prípade potreby zareagovať, aby sme mohli toto dôležité odvetvie do budúcna náležite podporovať. Máme tu čas rozhodnutí, čas veľkých zmien Máme programy, ktoré sa obmedzujú na jeden rok, máme tu viacročné programy a je teda potrebné každoročne prideliť potrebné sumy. Ďalej je dôležité vyhodnocovať výsledky a z toho vychádzať pri ďalšom predelovaní prostriedkov. A samozrejme, že tu je aj prístup k tomuto programu pre krajiny mimo EÚ. Sú to hlavne kandidátske krajiny, krajiny EFTA, ďalej Švajčiarsko a ďalšie krajiny v susedstve EÚ, ktoré by sa mali postupne zohľadňovať v programe Media na obdobie 2010 až 2013. Z dlhodobého hľadiska by teda mala byť možná spolupráca takáto dlhodobá. Ide nám samozrejme aj o zjednodušovanie administratívneho bremena, predpisov a povinností, hlavne v prípade 5-ročných programov je naozaj zložité pre mnohé krajiny eh, mať čo možno najskôr plný prístup k týmto možnostiam spolupráce. Je to taká citlivá téma, ale je dôležité, aby sme sa jej venovali. A ďalej otázka definícií aby všetko bolo dobre zadefinované, hlavne v oblasti kultúry a kreativity. To platí pre audiovizuálnu oblasť, aj pre program Kultúra. Musíme mať na zreteli zelenú knihu. Takže to definovanie, čo je vo všeobecnom záujme neziskové, ziskové subjekty, malé a stredné podniky. Toto všetko je potrebné čo možno najlepšie zadefinovať, vychádzajúco z toho, čo už je obsiahnuté v oznámení. Ide aj o európsku pridanú hodnotu. Sme toho názoru, že komisia sa príliš drží tých ekonomických aspektov. A je potrebné, aby do popredia sa dostala samotná hodnota kultúry. Napríklad prostredstvo tejto kultúry lepšia inklúzia, lepšie začlenenie, interkulturálny dialog, spolupráca s tretimi krajinami, ale aj regionálna súdržnosť a lepšia koexistencia. Pokiaľ ide o všeobecné ciele tohto programu, ide nám aj o zachovanie a ochranu nášho kultúrneho dedičstva, kultúrneho dedičstva, ktoré vnímame ako konkrétnu hodnotu, ale aj ako duchovnú hodnotu a takto je potrebné ho vnímať. Ide o kultúrnu diverzitu, ide o podporu podnikov, projektov, ide o podporu pre umelcov, kreatívcov, ide o rozšírenie prístupu ku kultúre pre rôzne skupiny spoločnosti, či sú to postihnutí deti, mládež alebo ženy. Samozrejme, že je potrebné podporovať hlavne umelkyne, pretože tieto často sú málo zastúpené a majú slabší prístup k rôznym formám podpory. A teraz tá transsektorálna zložka, ktorú som načrtla. Možno by bolo potrebné objasniť, čo tu máme na mysli. Ide o dva aspekty. Nové nástroje financovania a potom samozrejme politika nadnárodnej alebo teda medzinárodnej spolupráce. Pokiaľ ide o tie finančné nástroje, nástroje financovania, tam ide zrovna tam ide znova o integratívny aspekt. Čo máme na mysli? Máme na mysli hlavne Európsky investičný fond, ktorý by mal garantovať pôžičky v tejto oblasti. Momentálne definície komisie nie sú dostatočne jasné. Takže toto bude ešte potrebné dopracovať. A potom ešte ďalšie aspekty, ktoré sú pre mňa veľmi dôležité, vychádzajú aj z vašich vyjadrení tu vo výbore pre kultúru. Napríklad praktické fungovanie tohto programu. Chcem povedať, že sme sa snažili zamerať hlavne na malé a stredné podniky, pokiaľ ide o výberové kritéria z hľadiska finančných inštitúcií, ktoré tu budú spolupracovať. Ďalej ide o úlohu komisie vo funkcii kontrolóra, kontrolnej inštancie. Ide o to, aby nástroje EÚ podporovali národné a medzinárodné projekty, samozrejme s príslušnou zárukou, ktorú budú musieť prevziať určité, určité e, subjekty. Ďalej ide o marketing a reklamu, podporu takýchto aktivít. A tu je potrebné presnejšie zadefinovať, kto prichádza do úvahy. Ide o koncept tzv. tvorby kapacít. A potom otázka integrácie Hovoríme tu o kritériách na voľbu kritérií. Ide tu o hnutelné, nehnuteľné statky, produkčné práva, možnosti. Ide o podnikateľský kapitál, kapitál, ktorý je potrebný vôbec na spustenie produkcie. Ide tu o pôžičky, respektíve úvery, nasmerované hlavne do malých a stredných podnikov, aby tieto mohli na tomto trhu fungovať a pôsobiť. A potom ide samozrejme aj o medzinárodnú spoluprácu a v tejto súvislosti je potrebné venovať sa aj určitým politickým aspektom výmena skúseností, preto som tam tento pojem do toho textu zapracovala. Ide o to, aby sa takýmto spôsobom zjednodušila mm, tvorba a výmena diel. Čiže aj tu musíme vytvoriť určitý európsky model a potrebujeme aj určité modely spravovania. Napríklad nové formy spolupráce, verejného a súkromného sektora. Ide o multimediálne a interdisciplinárne projekty. Ide o rozšírenie tzv. digitálnych sietí, čiže digitálna gramotnosť, odborná príprava v tejto oblasti na európskej úrovni so zohľadnením potrebnej mobility. Ide o to, aby tie moderné technológie, respektíve moderné formy kreativity sa uplatňovali v praxi. Komisia načrtla celú takú štruktúru údajov a ukazovateľov pre oblasť audiovizuálnu a ostatné formy tvorby. Pokiaľ ide ale o to observatórium, tam si myslíme, že to je predčasné. pretože ešte celkom presne nevieme, ako by takáto inštitúcia mohla fungovať a akú úlohu by splňala. Možno by bolo dobré, keby sme tu mali nejaký dohovor Rady Európy, na tieto účely. Takže myslíme si, že takéto observatórium by malo mať určité právomoci, vychádzajúc zo štúdie realizovateľnosti, ktorú by mala zadať pre oblasť kreativity a kultúry komisia. Takže toto by sme potom my v parlamente vyhodnotili, ešte než takýto program spustíme. A potom som ešte hovorila o tej tzv. priehradke alebo okienku pre kreatívnu Európu a tu sme dostali od rady viacero zaujímavých podnetov. Teda, že by krajiny mali mať možnosť dotknúť sa sami, ako toto chcú konkrétne uplatňovať, či to má byť naozaj jedna priehradka, alebo by malo byť viacero. To by malo zostať v kompetencii členských štátov. A teraz úloha v oblasti koordinácie. Tuto by mali hlavne splňať tieto prepašky alebo teda priehradky, tieto kontaktné miesta. Chceme, aby vznikali nové podnikateľské modely, nové partnerstva a taktiež vytvorenie náležitého publika, napríklad taká fúzia nových fóriem múzeí, festivalov, napríklad festival filozofie, noc v múzeu, festival literatúry a tak ďalej, aby to nebolo len pasívne, ale aby sa interaktívne takéto kultúrne podujatia realizovali. Takže aj tu chceme vytvoriť taký určitý impuls na aktívnejšie zapojenie sa aj v audiovizuálnej oblasti. Ako som už spomínala, pôjde hlavne o festivaly, databázy, taktiež Chceme vytvoriť e, samostatnú európsku politiku na zjednodušenie výmeny kultúrnych hodnôt, respektíve kultúrnych diel, vrátanie tých literálnych, či už v pôvodnom, pôvodnej verzii alebo vo forme prekladov aj pokiaľ ide o, zrakovo alebo sluchovo postihnutých, aj na tých sa chceme e, zamerať, e, keď ide napríklad o divadelné alebo Eh, divadelné predstavenia alebo opery. Rada ma upozornila a s tým aj súhlasím, že tu by bolo potrebné tú podporu posilniť. A teraz program Média. Programová autonómia by mala zostať zachovaná. Ide o spoluprácu eh, s rôznymi subjektami so zachovaním autonómie týchto, týchto subjektov. Ide znova o nové podnikateľské modely, európsky film napríklad. Musíme mať v kinách európske filmy, potrebujeme viac partnerstiev aj s novými digitálnymi prostriedkami. Je dôležité, aby sa tieto filmy dostali k divákom, aby obsiahli širšiu verejnosť. Vypožičiavanie filmov, kinosály, aby tieto mali možnosť podpory, prístup k podpore. A potom vypožičiavanie cez satelit aby bola možná taká viacnásobnosť a potom dabovanie alebo titulky, tak aby sme mohli audiovizuálne diela aktívnejšie využívať. Ďalej tu hovoríme o určitých výkonových kritériách. A kvótach o hodnotení úspechu my sme hovorili o kohezii, o politike pre mládež, o spoločnom trhu, a toto všetko spoločne s výskumným a vývojovým programom, digitalizácia, lebo tu potrebujeme viac synergií. A tiež je dôležité, aby tu bola koordinácia, teda európska, národná stratégia a potom regionálne a lokálne stratégie, tento rámcový program má byť vyhodnocovaný nezávislým subjektom a chceme nielen kvantitatívne kritériá alebo ukazovatele, ale aj kvalitatívne. Hlavne v súvislosti s pojmom kultúry požadujeme od komisie a od poslancov, aby sa zamysleli nad e, tými kritériami, ktoré by sme tu mohli uplatňovať. Je to naozaj veľmi zložitá otázka. To sú teda tie najdôležitejšie úvahy z mojej strany. Tu by som svoje úvodné slovo ukončila. Poprosím vás o pochopenie. Ešte raz ďakujem všetkým kolegom, ktorí pomáhali na príprave tohto dokumentu. Možno tu boli nejaké problémy s termínami, ale vo všeobecnosti si myslím, že to bola veľmi dobrá, kvalitná spolupráca. A ešte na záver chcem povedať, že si všetko, čo poviete, poznačím a že som otvorená ďalšiemu vylepšovaniu tohto textu. Ešte raz ďakujem aj sekretariátu. Tie najdôležitejšie štúdie bohužiaľ došli relatívne neskoro, ale napriek tomu sme ich zohľadnili a ešte ich zohľadníme. A som si istá, že naša predsedníčka, ale aj komisia a rada naďalej budú k dispozícii v prospech dobrej spolupráce a bola som teda ubezpečená, že ešte budeme mať priestor na ďalšiu spoluprácu. A teda som presvedčená, že takouto otvorenou formou spolupráce dospejeme k naozaj vyváženému výsledku prác a že ten náš návrh bude naozaj solidný, silný a že v mene výboru pre kultúru budeme môcť takto obhajovať tento program a k nemu príslušný rozpočet. Ďakujem pekne, ďakujem Silvia. Takže otváram teraz diskusiu. A pán Kavada dostáva slovo ako prvý. Ďakujem. Takže by som sa chcela poďakovať, e, by som sa chcela poďakovať e, spravodajkyni e, za tú snahu zachovať rovnováhu. Viem, že to vôbec nebolo jednoduché. Ide o, o zachovanie o, tej hodnoty kultúry, inherentnej dohody kultúry je tu naozaj e, snaha e, vyhovieť ako potrebám kreatívcov, tak aj potrebám médií. Pokiaľ ide o tie medzery, ktoré sú v návrhu komisie, e, tie sa snažila spravodajkyňa zaplátať, ale mm, neviem, či to podelo úplne na 100% ten program je rámcovým programom, preto by mal byť na 100% zadefinovaný. Návrh nariadenia, ktorým sa tu zaoberáme dnes, bude legislatívnym základom pre nástroj, e, ktorý bude určujúci pre budúcnosť e, kultúrneho a audiovizuálneho sektora na 7 nasledujúcich rokov. Z hľadiska legislatora e, nemôžeme takúto vágnosť akceptovať. Je veľmi dôležité, aby tento rámcový program bol jasne zameraný. Musí tam byť jasný obsah, musia tam byť konkrétne osy, Ja si myslím, že musíme vedieť, aké má byť to smerovanie a zdá sa mi, že e, v návrhu komisie to jasné nie je. Mrzí ma, že návrh stanoviska je všeobecný a často obsahuje aj e, nejaké témy, ktoré nesúvisia s obsahom tohto programu, napríklad lokálny a regionálny rozvoj, e, napríklad odmeňovanie vlastníkov práv alebo malé zastúpenie žien v sektore, ďalej otázky vzdelávania a spolupráce s univerzitami. Nehovorím, že to nie je dôležité, vôbec nie, ale podľa mňa to nemá miesto v tomto rámcovom programe alebo v takomto dokumente. A potom sú tu ešte aj témy, ktoré neboli spracované alebo dostatočne spracované. Niektoré koncepty, ktoré sa tu uvádzajú, nie sú jasné. Niekedy je zložité e, zistiť, aké kroky z toho budú vyplývať, napríklad aktívna účastnosť, e, kreatívne partnerstva a tak ďalej. A podľa mňa je nebezpečné, aby účasť tretich krajín E, na programe média, aby táto nevychádzala e, z proslušných e, kritérií. Ďalej by ma zaujímalo, Silvia, prečo túto, tento odkaz vo vašom návrhe 160 vypustili, ale dnes večer na našej schodke o tom budeme mať možnosť ešte hovoriť. Ďalej by ma zaujímalo, aké má stanovisko komisia k tejto téme, prečo tento odkaz na tú 160 bol vypustený. Ďalej zdôrazňujem, že návrh správy obsahuje aj pozitívne body, ktoré je potrebné zachovať. Napríklad e, e, v trojke rozdelenie rozpočtu, e, zavedenie delegovaných aktov, objasnenie štatútu toho observatória a kvantitatívne, kvantitatívne ukazovatele. Ďalej otázka tej garancie Samozrejme, že takáto garancia je dôležitá, ale podľa mňa to komisia nerozpracovala následom, e, náležitým spôsobom. Napriek snahám spravodajkyne, ktorá určité veci objasnila v súvislosti s týmto fondom, konkrétne modality uplatňovania podľa mňa sú zatiaľ veľmi, veľmi vágne. Smerovanie je správne, to áno, ale momentálne je to nepostačujúce, vychádzajúc e, z rozmeru tohto problému pri spustení tohto nástroja. Či to bude postačujúce pre e, tento systém, e, či sa nebudú skôr obracať na súkromných garantorov, ťažko povedať. Zamýšľal som sa nad obsahom mojich pozmaňovacích návrhov Komisia nám samozrejme povie znova, že e, ide o časy krízy, že je mm, potrebné pohybovať sa v určitých e, rámcoch. Čiže nám určite komisia povie, že zostane tu flexibilita, že sa snažíme zjednodušovať legislatívne akty a že nechceli príliš zachádzať do detajlov. Ale podľa mňa nemôžeme vystaviť takýto blanko šek e, v tejto oblasti. Ďalej si nemyslím, že by bolo dobré v oblasti kultúry uplatňovať takýto finančný nástroj, ktorý vychádza e, z modelu fungovania garančného fondu pre médiá. Mrzí ma, že komisia chce postupovať takýmto spôsobom. Samozrejme, že takýto fond je potrebný pre audiovizuálnych operátorov, ale ja si myslím, že e, nie je dobre uplatňovať tento istý model v oblasti kultúry. A tu vidím určité rizika s tým spojené. Kritéria výberu musia byť jasne zadefinované, uplatňované, tak aby sa zohľadnili odlišné potreby osôb pôsobiacich v týchto dvoch sektoroch. Takže sektor kultúry má svoje špecifika a aj ten fond musí mať svoje špecifika a aby mohol fungovať rovnako efektívne ako fond pre e, médiá. A pokiaľ ide o tých aktérov, je potrebné myslieť aj na tých najmenších, aby to neboli ponechaní svojmu osudu. Predstavte si nejakého umelca e, v nejakej malej dedinke, keď sa on obratí na e, banku, aby dostal garanciu, no už veľa šťastia. Takže Pokiaľ ide o, o tie garancie, e, percentá, často ide o virtuálne garancie, ktoré sa vzťahujú iba na riziko nesplatenia úveru, pretože nie je to úver, je to len garancia. Ja osobne si myslím, že napríklad rozpočet týkajúci sa e, európskych hlavných miest kultúry, e, že by toto malo byť doplnené o rozpočet e, pre kultúrne dedistvo, pretože to je nový program. A pokiaľ ide o nových účastníkov, nové krajiny, aj tam je potrebné urobiť určité, určité pozmenenia. Ja osobne si myslím, ja viem, že sa tu vychádza z dobrých úmyslov, ale ja si osobne nemyslím, že by sme týmto nejako veľa, veľa získali. Na záver, vychádzajú zložky tohto textu, vychádzajúce z toho dlhého obdobia, ktorého sa týka, je potrebné, aby ten text bol koherentnejší. Toto je naša úloha, úloha legislátora. Ako povedala pani predsednička, musíme ten návrh komisie prepracovať, špecifikovať, aby bol čo najjasnejší. Doris, ja si myslím, že takýmto spôsobom by sme mali postupovať. Ja som si stanovil tri také osy, podľa ktorých budem postupovať pri príprave mojich pozmeňovacích návrhov. Preto by som Batka Vysela Hotala na predloženie pomocných návrhov predložila. Poprvé, zameranie sa na lepšiu špecifikáciu lepšiu diferenciáciu dvoch programov, teda média a kultúra, so zavedením špecifických cieľov pre každý z týchto programov. Takže čo chce Európa robiť v sektore 1, v sektore 2 v budúcnosti? Zatiaľ to jasné nie je. Po druhé, jasne oddeliť e, pole pôsobnosti každého tohto programu, objasniť je potrebné definície, je potrebné objasniť aktivity v každom programe a po tretie e, snaha vytvorenia garančného fondu pre oblasť kultúry postupným spôsobom, špecifickým a za každým overeným, aby to vychádzalo z potrieb tohto, z tohto e, sektora. Ja viem, že Silvia teda plánuje tú štvrtú schôdzku, keď tu skončíme s zasednutím a naozaj e, sa budem e, snažiť konštruktívne spolupracovať, aby sa e, naše názory podarilo nejakým spôsobom zjednotiť, lebo je to veľmi, veľmi dôležité. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ďakujem pekne. A teraz pani Sanchez Schmidt. Ďakujem pekne, pani predsednička. A ja sa chcem poďakovať Silvi za odvedenú prácu. Ja myslím, že naozaj to je obrovský kus práce, pretože tento text je veľmi hutný, veľmi komplikovaný Nechcem nejako vám do detajlov. Samozrejme, že podpora európskej kultúry je vítaná v akékoľvek forme, ale chcem sa vedieť k viacerým bodom na podporu kultúrnej a jazykovej diverzity, čo je všeobecným cieľom tohto textu. Nemôžeme zabúdať e, na to sprístupnenie, prečo najväčší počet európskych občanov, pokiaľ ide o kultúrne statky a diela, ktoré vznikajú na našom území, No a súvisí s týmto cieľom je podľa mňa dôležité podporiť hlavne sensibilizáciu a vzdelávanie v tejto oblasti od e, najmladšieho veku. Ja osobne uh, som za to, aby to bolo presne, ako povedal pán Kavada, či už ide o kontakty eh, s dielami, eh, s umelcami, s kultým dedičstvom. Naozaj vidíme, že to by mali byť eh, priority, priority toho programu Kultúra. Ďalej. čo možno najširšia ponuka, vytváranie nových modelov kultúrnych, ekonomických, toto je veľmi dôležité. Ďalej dôraz na vzdelávanie, osôb pôsobiacich v oblasti umenia. Súhlasím s vami, pokiaľ ide o digitálnu oblasť. Podpora vysielania alebo šírenia kultúrnych diel na území Európy. Ďalej zosieťovanie, vytváranie sietí. Toto je pre mňa veľmi dôležitý aspekt. Ďalej výmena medzi profesiami, vytváranie nových modelov, nadnárodných, koprodukcie. Ja často opakujem, že je potrebné skoherentniť program Kreatívna Európa, teda Európa s inými politikami EÚ. Mám na mysli hlavne koheznú politiku, pretože tam sú obrovské možnosti, hlavne z hľadiska financovania, prispôsobenia na lokálnej úrovni, znova teritoriálne politiky,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 Myslím si, že dobré vyhodnotenie je aj dobrým nástrojom komunikácie o týchto európskych politikách. Samozrejme, že som za určitú mieru flexibility, pokiaľ ide o rozdelenie finančných prostriedkov. Takže toľko z mojej strany. Ďakujem. Ďakujeme pekne. A teraz pán Skúria, nech sa páči. Ďakujem, pani predsednička. A ešte raz e, sa chcem poďakovať aj pani spravodajkyni. Spravila e, alebo odvedla veľmi dobrú prácu a veci obsahnuté v tomto e, dokumente naozaj majú vysokú kvalitu. V Taliansku sme sa snažili všetkých hlavných aktérov súvisiaci s touto správou dať dokopy, tak aby sme dosiahli vysokú mieru konsenzu, e, či už e, v rámci skupiny alebo aj mimo. Pani spravodajkňa naozaj e, veľmi dobre to naformulovala a zároveň aj pán Kavada veľmi dobre povedal, že to oznámenie od komisie o tvorivej Európe je trošku niečo iné ako mm, Erasmus pre všetkých Erasmus pre všetkých, e, to bola vec, na ktorej sme sa všetci nedokázali zhodnúť. Minimálne tá e, pracovná metodika e, tam bola jednoznačná. Teraz pokiaľ ide o túto tvorbu Európu, tak niektoré časti objektívne e, sú e, zložitejšie na pochopenie ako možno niektoré ďalšie, respektíve e, ako máme postupovať, pokiaľ ide o tie zložitejšie oblasti. Je veľmi dôležité v tejto veci ďalej byť zaangažovaný do dialogu a okrem tej práce, ktorá už bola vykonaná zo strany Silvie aj ostatných, mali by sme tiež sa ešte, eh, a mali by ešte počkať na to, ako to nakoniec sa uzavrie medzi pani Kostou, pánom Kavodom a teda ostatnými tenami spravodajcami. Počkajme si, eh, ako to oni uzavrú a či prípadne eh, po dnešnom rokovaní uvidíme nejaké vyriešenie tých ešte otvorených záležitostí a potom uvidíme, ako bude vyzerať časový harmonogram. Pán Takula, nech sa páči. Kiitoksia, <clears throat> rouva Ďakujem pekne, pani predsednička, naozaj stručne, zo pár slov na adresu pani costa. meidän, meidän tota, varjoraportoja tässähän ei tänään itse... Myslím si, že treba spomenúť niekoľko poznámok z mojej strany aj zo strany tieňového spravodajcu, ktorý to nie je žiaľ prítomný. Začnem svojimi vlastnými poznámkami. V podstate sa tu natískajú tri otázky, ktoré e, sú navzájom previazané. Poprvé ide o flexibilitu. E, došlo tu k pokroku v oblasti audiovizuálneho sektora a existujú nové formy spolupráce keby sme eh, hovorili o hraniciach medzi kultúrou a audiovizuálnym sektorom a zároveň eh, medzi organizáciami, ktoré pôsobia v tejto oblasti a ktoré sú teda čisto len komerčne pôsobiace. Je len na mieste, aby sme mali eh, možnosť reagovať čo najflexibilnejšie. Potrebujeme nejaký spoločný program, aby sme dokázali podporovať rozmanitosť, rozmanitosť v oblasti kultúry. A to je veľmi dôležitý aspekt eh, pre podporu konkurencie schopnosti. Ešte niekoľko mm, otázok eh, ktoré súvisia s pozvedujúcimi návrhmi práve v súvislosti s tou kultúrnou rozmanitosťou. Je to v pozmeňujúcom návrhu 39, potom v čísle 40 sa poukazuje na to, že takáto podpora je veľmi dôležitá, ale nesmieme až prehnane vyzdvihovať audiovizuálny sektor. Ďalej pozmenujúci návrh 44 je tam niekoľko otáznikov. Ja sa pýtam, či je tu e, či je nejaký dôvod preto, aby sme nejak osobite tu vypichovali ženy a pritom opomínali iné skupiny obyvateľstva, napríklad e, handicapovaní. Myslím si, že treba sa nad tým zamyslieť jedna, jedno združenie handicapovaných sa na mňa obrátili e, s určitou výčitkou, že nemajú možnosť sa podielať na niektorých programoch. A teda ešte raz e, pripomeniem, že tá flexibilita je na nejvyš na mieste. celkovo však možno konštatovať pri tomto dokumente, že sa uberáme v našom zmyšľaní správnym smerom. A ďalej treba poukázať na to, že efektívnosť ako inde je na mieste aj v tomto prípade. Musím povedať, že mám trošku odlišný názor od spravodajkyne v súvislosti s nezávislosťou. Myslím si, že treba tu uvažovať o určitej súčinnosti pri tých programoch. Tá spolupráca je veľmi dôležitá neslobodno vytyčovať nejaké múry, nejaké hranice v rámci programu. Avšak ak máme vždy na zreteli efektívnosť, tak e, súvisí to aj s e, dobrým hospodárením, s finančnými prostriedkami. A záverom by som chcel povedať, toľko, že tento program by mal byť e, blízky e, ľuďom, tie kultúrne podujatia a prvky musia oslavovať ľudí. No digitalizácia je takisto dôležité úsilie, ktoré e, prispieje k tomu, aby sa priblížili vo väčšej miere kultúrne diela obyvateľstvo. Ďakujem pekne. A teraz ja sama e, e, sa chcem vyjadriť ako e, osoba na zozname rečníkov. Musím povedať, že aj mňa trošku zarazilo to, to zameranie sa len na ženy, na základe čoho komisia podporuje, podporuje umelcov. A myslím si, že pritom sa Pritom sa nedelí, či ide e, o, o e, dámy alebo pánov, predsa podporujú sa projekty a programy. Aby ste ma správne nechápali, ja som vždy za to, aby sa podporovali ženy, ak sú šikovné, ak sú toho hodné. Ale teraz hovoríme o programe, o podpore programu a v tomto kontexte nie je dobré nejako, e, nejako, nejako segregovať a domnievam sa, že treba sa zamyslieť nad tým, že je to program, dva, e, je to malý program a e, je zameraný na jednej strane na kultúrne projekty, na druhej strane média a audiovizuálny sektor. A e, nesmieme to zaťažovať nejakými inými prvkami. Je to na škodu tohoto programu a tak tomu bolo aj v prípade môjho programu. Dostala som 500 pozmeňujúcich návrhov, no netuším, ako to všetko spracujem. Potrebujeme nejaké e, e, veľkorysé línie, ale vy musíte sa vyjadriť, za čím stojíte, a e, aby to bolo interpretovateľné jednoznačne ostatnými Pán Trusa, máte slovo. Thank you, Madam Chair. Ďakujem pekne. Komisia víta správu pani Kosta, pretože v zásade podporuje eh, eh, teda architektúru návrhu komisie, integruje sa tam podpora pre kultúrny eh, a kreatívny sektor, vrátane audiovízie, teda v rámci, eh, alebo tak povedať, pod jednou strechou, vytvára sa tam eh, nový finančný nástroj a zvyšuje sa aj rozpočet pre túto podporu. Správa, podobne ako aj tá diskusia, tá rozpráva, ilustrujú skutočnosť, že sa tu venuje pozornosť aj otázkam, ktoré sú aj boli základom návrhu komisie. To je potreba dosiahnuť e, a udržať si rovnováhu medzi hodnotou kultúry a medzi e, príspevkom kultúry do socioekonomického rozvoja alebo k nemu. E, a preto by som chcel zdôrazniť ten nástroj, ktorý sa tu navrhuje a povedať, že to nie je kópia toho nástroja, ktorý momentálne máme v rámci programu pre médiá. Ten nástroj je odlišný, je väčší, má taký portfóliový prístup, je tam, e, sú tam isté prvky e, budovania kapacít a e, ten trhový test, ktorý momentálne spoločne s Európskym investičným fondom sa vykonáva, ukazuje, že ten, ten záujem tohto nástroja ide ďalej ako je len audiovizuálny E, sektor a vôbec ziskový sektor. Naozaj tá rozpráva ukazuje, že máme tu e, potrebu plne e, zohľadniť špecifický charakter kultúrneho sektoru na jednej strane a audiovizuálneho sektoru na strane druhej. Komisia nepožaduje nejaký, nepožaduje nejaký biankošek a keď sa pozrieme na ten návrh a porovnáme ciele súčasného e, e, kultúrneho programu a ten návrhu Kreatívna alebo Tvorivá Európa, tak uvidíme, že priority, ktoré sa špecifikujú, napríklad v prípade toho Cultural Strand, tie sú e, oveľa detaľnejšie na formulované, než tomu bolo v súčasnom kultúrnom programe. Takže my sa snažíme nájsť príležitosti, ako posilniť a vyjasniť E, navrhy odporúčaní, ale keď to robíme, tak asi výzva bude tá, aby sme tam dosiahli istú e, rovnováhu, uchovali tam tú rovnováhu, aby sme e, nešli cestou viacerých rizik. Konkrétne, vy ste tiež, pani predsednička, spomínali, že je tu riziko toho, aby sme nezaťažili nadmerne tento program. Naozaj musíme zabezpečiť, že ten rozsah sa nebude rozširovať e, až ponad to, čo vlastne ten program môže dosiahnuť. V tejto oblasti máme viaceré otázky, ktoré sa týkajú rozsahu programu, pokiaľ ide o sektory, napríklad tam spomína e, sektor módy, v súčasnosti tam máme e, teda ten aspekt dizajnový e, módy, to tam je zahrnuté v tom našom návrhu, ale nemyslíme si, že celá moda by tam mala byť zahrnutá. Potom pokiaľ ide o aktivity a ciele sú tu podľa nás viaceré koncepty, alebo teda mm, sektory spomenuté, ktoré ich idú ďalej, než e, by to malo byť, ako by to malo naformulované. Je tam napríklad zmienka univerzít, škôl, vzdelávanie to podľa nás tam nemá byť. Potom je tam otázka digitálnej gramotnosti, to je niečo oveľa e, širšia než iba mediálna gramotnosť. Potom tam spomína regionálny rozvoj, miestny rozvoj, e, transregionálna spolupráca. Tiež podľa nás ide príliš ďaleko. Spomína sa podpora podpora kultúrnych vyjadrovaní, to znamená čo podpora e, samotnej produkcie a podpora ochrany e, dedičstva je tu tiež e, spomenuté, čo si asi nemôžeme v rámci tohto programu tiež dovoliť. Takže keď tam budeme tie slovka, tie formulácie dávať, treba sa dávať veľký pozor na to, aby sme ten program nadmerne nezaťažili. To bolo jedno riziko. Ďalšie riziko otázky implementácie, aby sme nemali s týmto problémy. Spomínali sa tu priority e, pre ženy a už aj pokiaľ ide o implementáciu, e, bol by to e, problém pre orgán, ktorý podporuje organizácie a nie jednotlivcov. To isté platí aj o isté snahy mať tu presnejšie ukazovateľe. Sme si naozaj istí, že máme e, tie údaje k dispozícii, sme si istí, že e, nejakým spôsobom nezaťažíme norm nadmerne malé organizácie, ak im budeme dávať povinnosť tieto údaje nám poskytovať. Takže pozorne e, treba pristupovať aj k tomuto. Potom tretie riziko, ktoré chceme zdôrazniť, je riziko nadmernej neflexibilnosti, také rigidnosti. Hovorili sme o programe, a hovoríme teda o programe, ktorý bude trvať 7 rokov. Máme tu kontext krízy, kontext zmien a úplne povedané nie sme si istí, že pokiaľ e, teraz dáme nejaké, nejaké percento, nejaký ten strop e, spolufinancovania na úrovni 75%, čo už dnes nie je v súlade s praxou v rámci kultúrneho mediálneho programu, či takéto niečo by vlastne bol dobrý nápad. Mali by sme naďalej byť e, flexibilní, hlavne v čase, keď vieme, že rozpočty rôznych kultúrnych projektov už e, sú zo, zo strany krízy ovplyvňované. A to isté, aj pre, e, to isté platí aj pre pozmeňovací návrh, ktorý sa týka observatória. Nemôžeme čakať do roku 2015, e, aby sme si zistili, že či existuje nejaký apetit, pokiaľ je otvorenie mandátu toho observatória. Čiže aj tu by sme mali byť flexibilnejší. Chcem povedať ešte ďalšiu vec. Komisia asi nemá rovnakú právnu analýzu ako parlament, pokiaľ ide o prijatie výročného alebo ročného pracovného programu. V prípade všetkých programov e, komisia analýzuje e, program a definované to v tom naredení ako niečo, čo si vyžaduje implementačný a nie delegovaný akt a to je jediný vlastne vykonávací akt, ktorý komisia, mm, e, s ktorým uvažuje pri implementácii e, tvorivej Európy. Na záver chcem teda vyjadriť, že sme e, pripravení pracovať spolu s Európskym parlamentom na prehlbení spolupráce výmen a teda pracovať a sme pripravení pracovať na konštruktívnych riešeniach vtedy, keď to bude potrebné. Ďakujem za vašu pozornosť. Ďakujem pekne. Ešte sa e, vrátim k tomu posledného botu. Otázka, e, otázka delegovaných aktov, to je otázka e, veľmi dôležitá horizontálneho charakteru. To je vec, ktorú nájdete všade, vlastne vo všetkých programoch. Takže tu sme spravili iba to isté, čo aj v ostatných programoch. Rozhodne teda nie ste vy jediní na vašej strane, máte veľa kolegov, ako máme ich aj my, ale nás je samozrejme oveľa viacej. Ďalšie otázky pán kolega. Ďakujem pekne, prepašte, že som meškal, ako dobre viete, máme v Katalánsku voľby a ja som dnes ráno mal v Barcelone ešte nejaké e, povinnosti a takisto chcem e, kolegu Menendeza del jeho e, ospravedlniť, ten tu nemôže byť z osobných dôvodov. Chcem e, povedať, že pán Ignacio Sanper, ktorý tu bol ako sekretár e, výboru, momentálne je vedúci e, kancelárie parlamentu e, v Madride. On v piatok zorganizoval stretnutie s asi stovkou osobností zo sveta kultúry, aby hovorili práve o, tej, o tejto téme. Bolo to veľmi zaujímavé stretnutie a chcem iba spomenúť nejaké komentáre. Pokiaľ je to spojenie tých programov, tamto nejaké kombinovania týchto dvoch vecí, to sa moc ľuďom nepáčilo. Pokiaľ jeden program aj druhý e, program fungujú dobre, tak prečo by sa mali e, kombinovať? V zásade mali by byť naďalej odlišené. To bola jedna poznámka. Potom ďalej otázka druhého programu tých eh, garančných záruk. To je dobrý nápad, ale nebolo tam úplne jasné. a Ja by som tiež chcel ešte detailnejšie počuť, ako presne tieto záruky sa budú eh, dávať, poskytovať, ako ten program bude fungovať. To, nie, to ešte nie je úplne jasné. A potom všetci mali pocit, že v súčasnosti tie kancelárie, ktoré existujú, tie by sa mali zachovať aj do budúcna, či už eh, tie regionálne, tie necentralizované, zároveň v jednej kancelárii, aby aj mediálny program, aj kultúrny program, aby bol aby bol e, riešený, pretože sú to ľudia, ktorí sú skúsení a bola by škoda, keby sme o nich e, prišli. A potom bola tu otázka ešte navýšenia e, financí, teda mali sme dávať veľký pozor na to, aby sa nám ani jedno euro stade nezmýlilo. Ďakujem. Ešte ma jedna vec napadla. Skutočne nerozumiem tomu, že komisia to logo týkajúce sa médií už nechce poveda- používať. Ja som sa zúčastnila na viacerých festivalov. Väčšina e, filmov, ktoré získali ceny, európske filmy, boli e, E, podporené prostredníctvom médiá a vždy sa tam objavilo to pekné e, logo a zrazu má zmiznúť, alebo má byť nahradené niečím iným, veď to je smiešné. E, skutočne, ak je takýto úmysel, a neviem, či je to tak alebo nie, pani De Silva mi pritakáva, ale ja skutočne neviem, ak, aká je vlastne situácia myslím si, že by bola škoda opustiť od, upustiť od niečoho, čo je dobré. Treba si uvedomiť, že takéto logo, ktorý je pečaťou, už takou známo, známym logom, prečo sa toho vzdávame? Ale e, zdá sa, že pani de Silva tým, že pritakávala, mi bude vedieť aj odpovedať. Alebo niekto iný? Thank you, Mrs. Chair. Uh, concerning Ďakujem. Pokiaľ ide o to logo, komisia, ako viete, sa rozhodla, že veľká výzva je, aby občania videli, čo presne EU robí. A preto, keď tých log bude nejako veľa e, v rámci jednotlivých e, programov, aktivít komisie, e, tak akorát ten imič bude poškodzovať. Čiže preto sa prijalo rozhodnutie, aby sme sa vrátili k veľmi jednoduchým logám, ktoré sa e, odkazujú na Európsku úniu a používajú tú zástavu. Potom, pokiaľ hovoríme o programe média, tak e, tá hodnota, brandová hodnota toho loga, rozhodlo sa, že do konca tohto programu bude vlastne výjimka, ktorá bude umožňovať používanie tohto, e, tejto značky. A do budúcna návrh komisie je taký, aby všetky európske programy naďalej obmedzovali E, komunikáciu iba na logo z so zastavu Európskej únie a teda s názvom e, toho programu. A dúfam, že e, tým pádom som vám vysvetlil stanovisko komisie k tejto veci. Also, ich verstehe es wirklich nicht. Ja tomu nerozumiem. Media ist kein program... Viete, program média to, tam nejde o to, aby e, ho poznala pani e, Pak a ďalší. vedie to e, Veď je to program pre tých, ktorí pôsobia v tej filmárskej branži. A viete, keď sa, keď sa premietá ten e, film, e, tak objavilo sa tam logo. Ja nehovorím, že nie je dobré, aby sa tam objavil e, ten znak, tá zástava EU s tými hviezdičkami, ale nie je to škoda prísť o, o to logo. A, Myslím si, že skutočne nie je e, pre dobro veci e, všetko strkať do jedného vreca. A Ja skutočne nerozumiem, prečo, prečo je to tak, čomu to má slúžiť, že nebudú filmy e, premietané s tým logom. Takže teraz má slovo Silvia Costa. Mm, eh, Ďakujem pekne za všetky tieto užitočné a otvorené pripomienky. Vy ste ma eh, požiadali, aby som vyjasnila viaceré ešte nie jasné záležitosti a samozrejme niektoré naďalej eh, teda neboli úplne eh, vyjasnené. Samozrejme ide o zložitý balíček, to si všetci uvedomujeme. V porovnaní s inými návrhmi štruktúra je veľmi odlišná. Už nepostupujeme tak ako v prípade prechádzajúcich programov, pokiaľ ide o tú štruktúru. Teda. A to mi skomplikovalo trochu život. Neviem, ako je to e, vo vašom e, prípade, ale ja e, trvám na mojich vlastne preferenciách, mojich prioritách. Samozrejme, pokiaľ niekto navrhuje nejaké vylepšenie, tak to, na to sa tiež rada pozriem, aby tá správa mohla byť kvalitnejšia. E, ak budeme pracovať demokraticky, tak také niečo mm, sa dá e, len, len očakávať, samozrejme, dá sa s tým rátať. Myslím, že si e, budete súhlasiť s tým, že musíme dosiahnuť tú rovnováhu medzi potrebou istého rámcového programu, ktorý by zohľadnil aj inovácie v sektore, ktorý momentálne ktoré čelí mm, mnohým výzvam e, v porovnaní s tým prechádzajúcim programom spred e, 7 rokov, ale máme ale samozrejme dva autonómne programy. Sú autonómne, e, pán Fisas to, to platí. Vylepšila som text komisie, pokiaľ ide o cieľe, pokiaľ ide aj o teda internetové publikum, e, pokiaľ nejako detaľnejšie mám k tým opatreniam sa vedriť, tak môžem samozrejme, ale myslím si, že v prvom rade e, musíme konať e, efektívne, musíme E, tak postupovať, keďže e, je to nariadenie, ktoré sa týka sektoru, ktorý je stále v pohybe, čiže to, na to treba vždy pamätať. No a teraz pár konkrétnych bodov. Boli tu vyjadrené isté výhrady vo, e, vo veci konkrétnych, niektorých konkrétnych záležitostí. Poprvé, otázka, ktorá sa týka niektorých možno konkrétnych formulácií. Hovoríme tu o veľmi bežných formuláciách, pokiaľ ide o kultúrne dokumenty, či už v EU alebo aj v iných na iných fórach. E, čiže v návrhu komisie bolo spomínané budovanie publika alebo mm, niečo na ten spôsob. My zase hovoríme o, o podpore alebo rozvoji takéhoto publika, čiže e, nehovoríme iba o nejakom trhu, chceme sa tam to pozrieť z hľadiska sociálnej inklúzie a nejakých takýchto cieľov. Takže prosím, e, pamätajte na to, že nevyužívame tu, alebo nepoužívame tu nejaký všeobecný výraz len preto, že by sme chceli. Hovoríme tu o kultúrnej a sociálnej otvorenosti partnerstvo. Čo to znamená kreatívne alebo tvorivé partnerstvo? Čo to je? Znamená to, že tu sú viacerí aktéry, či už ziskoví alebo aj neziskoví. A e, nevždy sú všetci e, títo aktéry do konkrétneho projektu zaangažovaní. Hovoríme o viacerých odlišných e, aktéroch, ktorí spoločne pracujú interdisciplinárnym spôsobom na podpore nových projektov, nových globálnych projektov. Aj, ale zároveň regionálnych a tiež aj miestnych. To tiež niekto e, spomenul. Vieme už, e, čo robia kohezné fondy. Niekto tu spomínal, vieme, aký je tam objem zdrojov k dispozícii. Ale ja to e, vnímam tak, že veľa programov funguje aj na lokálnej, aj na globálnej úrovni. Potom pokiaľ ide o tie európske kultúrne itineráre, e, tomu sme sa dlho venovali a potom je to otázka sieti na podporu kultúrnych inštitúcií. Častokrát sa vychádza z miestnej úrovne, ale potom to postupne prejde až na e, európsku úroveň. Môžeme to prípadne neskôr ešte vyjasniť, ale v zásade e, naša predstava je taká, že nechceme to všetko nejakým spôsobom obmedziť iba na jednu úroveň, jednu vrstvu je to komplexný všeobecný e, finančný e, rámec a opäť sa tu zdôrazňuje, že v prípade budúceho finančného e, alebo programovacieho obdobia sa opäť budú veci meniť, čiže nehovoríme iba o 1,8 miliarde financí v EU, sa tu takisto predsa spomínajú aj štrukturálne fondy, priemyselná politika. Nedávno komisári Tajani a Vasiliu pripraviť skvelú správu, pokiaľ ide o komu, e, teda komunikáciu, oznámenie o, o filme, o e, kinematografie, že e, v európske fondy by sa mohli používať spoločne s tzv. fondami COSME a tam sa vlastne zdôrazňujú potreby tohto kultúrneho sektoru aj teda mimo regulácie. To sú veci, na ktoré sa ešte na ktorých sa ešte dá pracovať. E, takisto aj táto tvorivá Európa má nejaký právny základ, ale môžeme ju otvoriť aj na iné oblasti, alebo pre iné oblasti. Potom otázka žien, čo s tým e, to tiež e, nejaké nejaké možno výhrady spôsobilo. Možno, že tá formulácia nebola úplne jednoznačná a možno, že by sme ju mali ešte trochu vyjasniť. My nechceme, pani predsednička, sem pridávať nejaké ďalšie opatrenia. To nie je našim cieľom. My nechceme podporovať teraz nejaký ženský apartheid. Viete, že všetky európske programy vždy povinne musia zohľadňovať e, e, ten rodový mainstreaming, čiže v každom projekte sa vždy musí nejakým spôsobom táto otázka rodovej rovnosti a rovnováhy zohľadniť. Ale je to iba e, možno, že taká vedľajšia poznámka, keď vám poviem, že v Európe 40% e, skladateľov sú, sú skladateľky ženy. E, v... Ale keď sa zoberie hudba, teda umelecké diela hudobné, ktoré oni napísali, ktoré sa hrajú, tak to je iba 0,5% zrazu. Čiže chcem e, dať iba taký príklad toho, že naozaj je potrebné zohľadniť pri, lepšie prítomnosť žien a ich aktivity práve v kultúrnej oblasti. Čiže možno by sme to mohli naformulovať aj tak nejako jemnejšie, to určite môžem takýto návrh akceptovať. A potom k tým ďalším témam, ktoré tu zazneli, vzdelávanie, e, školenia, univerzitné vzdelávanie a tak ďalej. Ďakujem pekne kolegovi e, za poznámky, pánovi kolegovi Sančezovi Šmitovi za to, čo on povedal. Teda, teda kolegyni, pardon. A to, čo ste povedali, naozaj vás uistiť, že v tej správe sa aj nachádza. Niekto hovorí, že by sme tu viac mali e, zdôrazňovať otázku toho vzdelávania, e, ale iní si asi myslia, že to tam by skôr nemalo byť v tomto texte, ako aj komisia nakoniec povedala. Takže možno nejakú rovnováhu by sme tam mohli dosiahnuť. Ja som tam snažila dať európsky rozmer E, vzdelávania, ale e, pokiaľ ide o tú mediálnu gramotnosť, to sa spomínalo nakoniec aj v prechádzajúcom programe, e, keď sa hovorilo o širšej verejnosti, pretože jednoducho záujem širšej verejnosti nezískate, pokiaľ teda ich nejakým spôsobom nezaangažujete. Wim Wenders napríklad nám hovoril, že aj v škole v rámci v rámci proste bežných e, učebných osnov by mala byť aj e, nejaká časť, ktorá sa venuje filmovej gramotnosti. Čiže ja to vnímam takto nejako a pani Sanča Schmidt hovorili, že by asi to malo e, byť v tých učebných osnovách. Nehovorím, že na to e, by sa mali vyčleniť prostriedky e, z tohto konkrétneho fondu, ale možno e, niekde by sme na to myslieť mali. Nemali by sme to úplne zabudnúť. Pán Skúria, ďakujem veľmi pekne tiež aj za vaše pripomienky. Boli tiež veľmi užitočné. Takisto pán Takula. A ešte k tomu, čo povedal pán Kavada Ja rozhodne mám záujem osvetliť e, tie možno body, ktoré e, sú naďalej také trochu e, vágne, ale treba, aby sme dosiahli istú rovnováhu medzi týmito definíciami, pretože to, toto nariadenie vlastne bude ovplyvňovať na, na sledujúcich 7 rokov. A teraz ešte k tomu, čo povedala komisia, treba dosiahnuť istú rovnováhu v rámci toho rámcového programu. Máme tam e, vlastne tu ten kultúrny aspekt, máme e, tú možnosť, aby e, parlament e, vždy e, po istom období e, sa tiež tomu vyjadril, potom je tam to strednodobé hodnotenie, to som tá všetko sa snažila tam nejako e, zohľadniť, ale samozrejme je to otvorené aj pre e, ďalšiu e, diskusiu, či sa stretneme aj s spravodajcami. E, a s nimi preberieme časové otázky, časový harmonogram, určite aj tam sa dopracujeme k nejakému harmonogramu. Pán Takula. Vy ste spomínali otázku väčšej autonómie, potreby väčšej autonómie v audiovizuálnom sektore. Dúfam, že v texte už táto otázka dostatočne je obsiahnutá. Teraz k tomu, čo povedala komisia. Už som sa vyjadrila, pokiaľ ide o tie e, delegované akty. Nakoniec aj pani predsedníčka k tomu e, niečo povedala. Potom otázka módy. Možno, že dizajn to obsahuje. Môžeme to aj tak brať, ale ja nehovorím o móde ako nejakom komerčnom sektore, ale aj v rámci módy máte predsa e, umeleckú kreativitu, máte tam dizajn, máte tam rôzne umelecké zručnosti, a budete si určite e, pamätať aj tú zelenú e, knihu, veľmi kvalitnú zelenú knihu o kultúrnom e, priemysle, kultúrnom sektore a myslím si, že by bolo veľmi divné, keby sme mali spoločne s komisiou tú, tú modu stade nejako vyňať. Pokiaľ ide o spolufinancovanie a tú rigidnosť tohto, tak v súčasnosti programy umožňujú v rámci toho stropu 50 e, až 75 takéhoto financovania. A je to de facto kopírovanie indikátorov, e, ktoré sme tu mali z minulosti. Takže nie je to až také rigidné, je to nakoniec celkom flexibilný nejaký, e, nejaký rámec od do. Minimálne tam máte minimálne tam máte isté mantinely a v rámci toho riadenia teda viete, odkade až kam sa približne môžete E, pohybovať. Potom ďalší bod. E pokiaľ ide o univerzitné ešte vzdelávanie, univerzity sa spomínajú iba raz v rámci tých teda vzdelávacích a školacích inštitúcií. Môžete s nimi spolupracovať, keď e, teda sa menujete programom gramotnosti alebo projektom aj v oblasti kinematografie, vzdelávania, týka sa to nakoniec aj tých, tých eh, takých odborných eh, vzdelávacích zariadení pre kinematografiu. Čiže ja si myslím, že by bolo zaujímavé jedné aj druhé mať eh, zahrnuté medzi tými partnermi. Samozrejme, nehovorím o nejakých konkrétnych už predmetoch na univerzitách, iba univerzity ako, ako partneroch vo všeobecnosti. A potom bola tu ďalšia otázka, ktorá sa týkala e, nadnárodnej alebo nadregionálnej spolupráce, ale ja si myslím, že, myslím, že to už je predsa v tom obsiahnuté, ten program je celý o tom, takže ak som tomu dobre porozumela, to tam už by malo byť. Potom pán Kavadas sa pýtal jednu vec, ale neviem, či som tomu úplne porozumela, čo išlo. On hovoril niečo o dôvode znižovania účasti na e, programoch pokiaľ ide teda o účasti na mediálnych programoch zo strany neeurópskych partnerov. Čiže o tomto ste hovorili, to je ten e, pozmeňovací návrh 160, o to tam išlo. Ja si myslím, že vy by ste sa mali e, e, bať skôr toho presného opaku. Momentálne rátame s tým, že tieto krajiny sa tam budú môcť súčasniť na základe bilaterálnych dohod a takisto aj tretie štáty sa tam môžu e, zúčastňovať. Máme momentálne aj existujúce partnerské dohody so e, susednými e, krajinami a my nerozširujeme teraz počet krajín, akurát chceme spraviť to, že budeme tu mať istý postupný prístup, pokiaľ ide o túto účasť. Už sme sa na to e, pozerali v minulosti, že ako to presne fungovalo, ako to nakoniec skončilo. Niektoré krajiny sa snažili mm, byť v súlade ako keby s tým E, novým nariadením 2010, e, ale to, trvalo im to veľmi dlho, kým sa zladili. Napríklad v Švajčiarsku 5 rokov, medzi teda tým prvým a druhým programom a v prípade Chorvátska, ak si dobre pamätám, to bolo tiež takéto, e, takéto um, dlhé obdobie. Čiže myslím, že bolo by už takéto niečo, aby sme zabezpečili aj mediálnu participáciu strany týchto E, krajín a takisto teda tých, ktorí sa pripravujú na participáciu, ani nie teda tých, ktorí sa už zúčastňujú, ale skôr, skôr teda otázka e, tých budúcich účastníkov. Je to, to, je teda ten, e, to, to, to je tá logika toho celého. Keďže hovoríme o rozširovaní audiovizuálnych a kultúrnych vzťahoch, je to problém, pretože vlastne takýmto spôsobom obmedzujeme to, čo e, momentálne máme k dispozícii. Takže preto tu máme ten e, návrh. Možno by sme mohli e, trochu tú formuláciu ešte e, nejako mm, vyladiť, ale v každom prípade tá myšlienka je tá, ako som teraz povedal. Pokiaľ ide o ten e, garančný fond, to je finančný nástroj, ktorý e, sa týka mnohých nových programov a pred rokom 2020 tu máme toho viacej, nakoniec Erasmus, kozmický program, kreatívna alebo tvorivá Európa, tie všetky ratajú e, s, touto, s týmto garančným nástrojom. Je to teda e, vec, na ktorej sa ešte pracuje, ani ja sama neviem presne e, vyhodnotiť, ako presne to bude v praxi fungovať. Na tom pracuje aj rada, komisia pripravuje nejaké monitorovanie a myslím si, že naše ciele sú tu jasné, máme 10-ročné obdobie pre tento garančný fond ešte a takisto ste spomínali aj teda tých nejakých finančných e, E, mediátorov, povedzme, alebo sprostredkovateľov, a my to máme napísané, áno, títo finanční sprostredkovateľia a tri bodky, a možno sa ma spýtate, či už teda toto je konečná formulácia, odpovede nie, ale pracujeme ešte na tom a v e, najbližších mesiacoch si pripravíme taký zoznam e, často kladených otázok, ktoré vlastne napríklad na rade Zaznevajú, a teda tieto otázky potom do našej práce zašleníme a tým pádom vyjasníme si e, túto otázku trochu lepšie. Uvedomujeme si, že tento e, garančný nástroj ešte zač- iba vlastne začína fungovať. A keď sa pozrieme na našu skúsenosť e, z roku 2009 z programom Media, tak vtedy sme sa tiež nakoniec e, naučili, ako to funguje až v praxi. Postupne sme e, celé to fungovanie e, vyladili a to isté bude opäť platiť aj v tomto prípade. Treba to nejako nastaviť, ale myslím si, že tento garančný nástroj v zásade je istou príležitosť činnosťou. Nemyslíme si rozhodne, že by to, ale e, malo byť nejaké e, ideálne riešenie pre e, celú kultúrnu oblasť. Ale minimálne je to istá záruka pre tých, ktorí budú chcieť, teda taký nástroj, ktorý bude môcť podporovať sektor majstredných podnikov v rámci tohto trhu. Uvidíme, ako to z hľadiska strednodobého ešte bude vyzerať a potom aj v rámci tej strednodobej revízia. Potom otázka nejakých e, časových, e, možno harmonogramov, to už je otázka na predsedníctvo. E, ja sa s tými spravodajcami stretnem, pozrieme sa na tie časové otázky. Určite to nebudeme chcieť nejako príliš naťahovať tú diskusiu, ale trochu času ešte na to potrebujeme, aby sme sa dopracovali ku kompromisom. Ja určite budem ochotná a verím, že to skoro aj stane. Es gibt also Ďakujem. Takže vidíme, že je tu jednoznačne potreba venovať ďalšiu pozornosť tejto téme do 23. októbra. E, prosím, aby ste predložili e, vaše pozmeňujúce návrhy a v decembri budeme o tom hlasovať. No a e, čo sa týka mojej správy, Yes for Europe, aj to sme odložili na neskôr. Súvisí to s tým, že koncipujeme tu programy, ktoré majú pokrývať obdobie 7 rokov a to nemožno ušiť horúcou ihlou. Ja mám však na vás prozvu. Prosím vás, nezahltme tieto programy vecami, ktoré tam nepatria. E, negramotnosť, mediálna negramotnosť, to sa týka vzdelávania a preto náleží mu miesto v programe Yes Europe. Nie, nepatrí to do programu uh, E, mediálneho. A potom aj program, ktorý sa týka škôl, to, sa, to spada pod Erasmus, opäť pod program týkajúci sa vzdelávanie. Nemáme veľa peňazí, máme malé programy, ale nesmieme zaťažovať ten program síce vecami, ktoré nám ležia na srdci, ale ktoré tam nemajú čo hľadať. Musíme teda jasne členiť, čo spada do Yes Europe a čo patrí do toho programu, ktorý sme teraz preberali. Prosím, aby ste skutočne toto brali na zreteľ. Nechápte to tak, že sme proti ženám, alebo že by sme boli proti mediálnej negramotnosti. Ide len o to, že e, do toho programu tieto témy nepatria. A, a musím povedať, že v tomto prípade súhlasím s komisiou. Viem, že je to veľmi výnimočná situácia, ale musíme postupovať veľmi opatrne. Takže máme tu e, dve skupiny. Chcem sa im poďakovať. Odviedli nemalo práce. E, prosím, aby e, spolupracovali dôsledne počas ďalších 8 dní, aby sa skutočne zohľadnili aj podnety zo strany pána Kavadu. Nepochybujem o tom, že sa dopracujeme ku konsenzu a poprosím všetkých, eh, ktorí na tejto veci spolupracujú, aby hľadali spoločne kompromis, aby sme eh, ne, neuviazli v nekonečných diskusiách a, a aby to skončilo tak, že nemáme jeden ucelený program, aby skutočne sme mali niečo uhnietené, čo má hlavu a petu. Teraz ďalší bod, eh, bod 5 je to program Europe for Citizens, Európa pre občanov. Ako viete, vážení kolegovia, kolegyne, že ide o program, ktorý skutočne eh, mm, bude mať veľký záber a eh, to, to nie je program, ku ktorému by sme sa mohli eh, vyjadriť a v podstate len máme reagovať na návrh rady a komisie a pritom ide o program pre občanov. E, a to je skutočne e, e, veľmi čudné. A urobili sme pokus trošku rozvíriť vodu a, aj právny útvor e, Európskeho parlamentu nám potvrdil, že takáto téma rozhodne spadá do režimu spolorozhodovania, preto pracujeme na tomto programu, menovali sme aj spravodajcu a bude to teda e, koncipované v režime spolurozhodovania. Spravodajcom je pán Takula a pán Takula nám vysvetlí tie najdôležitejšie okruhy, ktoré treba ďalej ozrejmiť. Ďakujem. Pokúsim sa eh, veľmi stručne vyjadriť k tejto téme, pretože e, viem, že toto je e, téma, ktorá si vyžiadala, vyžiadala aj vyžiada veľa diskusie. Potvrdzujem tento program Európa pre občanov. Jeden, Musím povedať, že je to dôležitý program, aj keď finančne nie je taký zásadný. Z hľadiska rozpočtu je to len 229 miliónov. A skutočne jeho cieľom je poskytnúť akúsi pridanú hodnotu. Má sa týmto programom podporovať väčšia zaangažovanosť občanov, e, takisto aj teda mesta obce sú do toho vtiahnuté. A to je veľmi sľubný prvok. Toto je jediný program, kde na európskej úrovni presadzujeme práve tieto eh, oblasti, o ktorých som hovoril a tento návrh je podobný tomu programu, ktorý beží už dnes a musím povedať pre ten aktuálny program som bol spravodajcom pred 5 rokmi. Ako bolo už naznačené, sú tu určité e, body, ktoré sú trošku sporné, kde sa budeme trošku naťahovať, ale ako bolo povedané pánom predsedničkou, spadá tento program pod režim spolurozhodovania a verím, že na pôde Rady komisie nájdeme určitú zhodu a že všetci aktéry prejavia určitú flexibilitu. Tento navrhovaný program je veľmi e, dobrý. E, dosť dlhý čas sa vyberal právny základ a musím povedať, že aj teda rada e, predniesla viacero zaujímavých návrhov. Ja som zohľadňoval aj text rady. Takisto a, a sme e, túto správu postúpili tieňovému spravodajcovi. Správa e, rady k tejto téme, k tomuto programu existuje vo všetkých úradných jazykoch. Môžete si to prečítať. Moje pozmenujúce návrhy sa týkajú právneho základu. Skutočne parlament má byť vtiahnutí do procesu. Máme dva právne základy. 352, 157, no a Na tieto navrhované právne základy sme aj zozbierali e, určitú spätnú väzbu, potvrdzujúcu, že e, tá e, spoluúčasť Európskeho parlamentu je podporovaná a potrebná. Okrem toho som kladol dôraz na to, aby boli viac zaangažovaní tí aktéry priamo v teréne, priamo tí, ktorých sa to dotýka a treba skutočne veci vnímať nielen krátko dobo, ale aj z dlhodobého hľadiska. A má to fungovať nielen systémom z hora nadol, ale predovšetkým z dola nahor. Aloitteita viedään eteenpäin. No sitten Yksi huomio on tämä komission... No a napokon. Je tu otázka rozpočtu, ktorý je k dispozícii na komunikáciu zo strane komisie len 30 miliónov. To znamená, v prepočítané je to 1 milión na rok e, počas ďalšieho programovacieho obdobia. Preto treba veľmi starostlivo zvážiť, ako sa s týmito peniazmi naloží. bolo by dobré, keby sme dostali aj nejaké peniaze z iných zdrojov na účely komunikácie. No a čo sa týka úlohy športových organizácií, ich úloha by mala byť e, e, akcentovaná viac, než je tomu doposiaľ. Eh, ako som povedal, tých peniazí nie je veľa k dispozícii a keď sa pridelia tie peniaze, je veľmi dôležité, aby boli eh, rozdelené eh, geograficky spravodrivo. O to treba dbať pri týchto projektoch spadajúcich do programu. Rada zatiaľ nenavrhla rozpočet. Zrejme sa tak stane až koncom novembra, samozrejme pod žezlom pána Hermana van Rompoja. A verím, že e, bude dostatočný finančný rámec pre tento program. Tých peňazí potrebujeme viac, pretože ide o presadzovanie dôležitých vecí. Ak máme len 30 miliónov, e, ročne, tak to nie je veľa e, na Úniu, ktorá má 27 členských štátov. A treba si uvedomiť, že tieto peniaze e, samozrejme sú ešte aj e, ponížené o infláciu, ktorá nám utešenie rastie. No a Domnievam sa, že práve e, to, tá uvedomelosť e, svojej histórie, to, to, e, to je prvok, ktorý vyvolal a vyvoláva čulú diskusiu. Mali by sme mať k dispozícii peniaze na to, aby sme hovorili o tých e, zakladateľoch, e, hlavných e, predstaviteľoch totalitných režimov. A už pred piatimi rokmi bolo rozhodnuté, že že nacizmus, stalinizmus, komunizmus sa dostane do pozornosti, do je čosi, čo je hodné zmienky na európskej úrovni. Prečo o tom hovorím v tejto súvislosti? Pretože chceme skutočne e, veci vzťahnuť ku koreňom Európskej únie a varovať, že takéto veci sa nesmú opakovať v Európe. Niečo také ako holokaust a ďalšie. Niečo, čo e, vlastne siaha na ľudskú dôstojnosť, e, na humanitné hodnoty. Ďalej. Ešte niekoľko e, poznámok k tým základným východiskám toho programu. Prosím, zhľadnite, tu držím brožúru v ruke. Táto brožúrka to som dostal e-mailom. A mimochodom e, bola aj rozdaná v tomto výbore. Existuje v troch jazykových mutáciách, anglicky, francúzsky, nemecky. A je to veľmi e, dobrá brožúrka a touto cestou sa za ňu chcem poďakovať komisii. Takže povedali ste všetko, čo bolo podstatné. bol upozornený, že ide o brožúru parlamentu. Predsednička upozornila. Áno, vidím, že aspoň niekto ma počúva. A e, toto je dielo parlamentu. Ďakujeme za e, autorov. Ďakujeme autorom za ten, túto brožúru. No a som samozrejme pripravený si vypočuť e, vaše otázky, pripomienky. E, ja by som nadviazala na to, čo povedal e, e, pán Takula. Chcem sa poďakovať tým, ktorí na základe nášho poverenia vypracovali túto brožúru. Aj keď pán Gosta sa trošku postiažoval, že, že takéto niečo sa objavilo až v tej chvíli, keď až potom respektíve správa bola hotová až, po, až až potom, ako toto bolo k dispozícii, čiže to bolo skôr hotové. Možno do budúcnosti to treba e, zvážiť, treba pochváliť e, toto brožúru a myslím si, že všeli, všetci, ktorí pridali ruku k dielu, si zaslúžili náš potlesk. Ďakujem. Mm, teraz otváram rozpravu. Sabine, úvodom e, chcem sa poďakovať pánu Takulovi za spoločnosť podané e, správu. Stanovisko je veľmi dôležité, že náš výbor a Európsky parlament sa zaoberá touto témou. Je to veľmi dôležitý program, aj keď z finančného hľadiska patrí e, k tým najmenším. Ide o program, ktorý priamo oslovuje občanov e, Európy a je to skutočne program, ktorý je zameraný na tie iniciatívy na tej, na tej najnižšej úrovni a preto e, neslobodno ho podceňovať, pretože ide o podchytenie iniciatív, ktoré sú v teréne, ktoré sú na tých e, najnižších hierarchických e, úrovniach v rámci občianskej spoločnosti. A to je veľmi dôležité a e, pán e, Takula e, vyslovene sa vyzdvihol aj vlastne tú účasť obcí a miest a vlastne partnerstvo na tejto úrovni je veľmi dôležité, pretože to predstavuje vlastne tú úroveň, ktorá združuje občanov a to, sú, a to je tá živná pôda, ktorá poviedla k, k zjednotenej Európe. No a preto aj dnes, tak ako v minulosti, je veľmi dôležité akcentovať tento aspekt. Ešte mám teda istú obavu, e, ktorá by sa dala vyriešiť mm, úpravou textu. Ide o konkurencieschopnosť a, a, e, a treba si uvedomiť, že e, taká E, súťaž medzi jednotlivými zložkami na tej najnovšej úrovni by mohla dokonca sa minúť cieľa a, a a toto je skutočne nebezpečenstvo, že len veľké organizácie, ktoré majú paky a ktoré majú teda zdroje, hlavne ľudské zdroje, dokážu e, odprezentovať niečo, čo bude akceptovateľnejšie ako to, čo odprezentujú malé organizácie. A predtým varujem, skutočne treba vnímať tento program ako program, ktorý má podporovať tie občianské iniciatívy priamo v teréne, ďalej po e, poukázalo sa na význam osvety, vyzvihnutia práve tých historických e, aspektov, e, ten návrat ku koreňom a veľmi dôležité je predsazovať vzájomné spoznávanie sa a tým aj vzájomné porozumenie. Veľkou škodou je to, že komisia si, si ešte e, vyhradila e, nejaký e, priestor na ďalšie kolo rokovaní, čo môže všeličo priniesť. Myslím si, že predovšetkým v prípade takéhoto programu, malého programu, pokiaľ sa má odčerpávať z peňazí na takýto program aj na určité mm, sa má použiť peniazy na určité administratívne ciele, je to veľká škoda. Bolo by dobré bolo by dobré, aby komisia vlastne hľadala iné, iné finančné zdroje na to, aby e, vlastne financovala e, odkomunikovanie tohto programu na svojej úrovni. Treba čo najviac peňazí z tohto programu e, vyhradiť práve na tie iniciatívy. A ešte sa vrátim k tomu, k tej otázke, prečo nám bol odopieraná účasť, či sa niečo tam zakrýva pred nami, skrýva. Uh, No a e, skutočne aj e, je to tak, e, že že e, niektoré veci e, sa chceli udržať pod pokrievkou. A myslím si, že sú to práve tie peniaze, že by sa očerpalo z tých peniazí programu na tú komunikáciu na tej úrovni európskej, inštitucionálnej, na úrovni komisie a to je, a to je škoda. Na to chceme chceli poukázať. Myslím si, že by bolo dobré e, akýmsi spôsobom valorizovať peniaze, ktoré sú v tom programe, valorizovať v tom zmysle, že by sa zohľadňovala inflácia. Myslím si, že to zapada do kontextu diskusie ohľadom finančnej krízy, budúcnosti Európy, je veľmi dôležité, aby sme podchytili ľudí E, na tej úrovni občianskej spoločnosti a nielen diktovať z hora nadol, ale skutočne podchytiť e, tú bázu tých ľudí na najnižšej úrovni a od nich e, vlastne prebrať veci smerom nahor. No už len nájsť toho Mikuláša, ktorý má v rece peňazí, aby nám mohol všetko zafinancovať, hovorila pani predsednička. Ja som spravodajcom za našu frakciu Chcem sa poďakovať pánovi Takulovi za e, e, veľmi dobrý e, duch spolupráce. Napríklad v Štrásburgu sme mali spoločné stretnutie spravodajcovia a tieňoví spravodajcovia. Som veľmi rád, že veľmi veľa našich podnetov bolo zohľadnených. Ide tu o dve kapitole. To je E, to je vlastne tá osveta v oblasti e, histórie a potom je tá, tá druhá kapitola a práve tá občianská spoločnosť. Myslím si, že toto bolo spravodajcom ešte vriac podchytené. E, niektoré veci boli trošku redačne upravené a tie podmenujúce návrhy z našej strany boli dobre podchytené. Ten právny základ je zvolený dobrý E, skutočne je to právny základ, ktorý opodstatňuje spolurozhodovanie. Myslím si, že e, e, vrátiť sa k téme dejín je veľmi dôležité, veľmi to podporujem, čo ľudia musia poznať svoje dejiny, aby sa vyvarovali minulých chýb. Pán Takula zapracoval e, návrhy, e, ktoré som aj ja navrhol. Je to pozmeňujúci návrh 6, ďalej e, je to pozmeňujúci návrh 18, to je vlastne podpora tej, tej občianskej spoločnosti na tej komunálnej úrovni. E, skutočne tie peniaze e, vyhradené na tento program by nemali slúžiť na e, financovanie komunikácie komisie na tej úrovni, komisie na tej úrovni inštitucionálnej, ale treba to využiť na tie občianské iniciatívy. Je dôležité aj podporovať tú, tú úroveň obcí a miest, vytváranie tých, tých Twin Cities je veľmi žiadocí mechanizmus Chcem sa poďakovať eh, pánovi eh, Takulovi za kus práce, ktorú, eh, ktorý odviedol a dobre komunikoval s politickými skupinami a venoval sa tomu podstatné. Takže pán Skurie, teraz má slovo. Ďakujem. Je veľká škoda, že program s názvom Európa pre občanov, určený občanom zo strany Európy, je to veľká škoda, že jeho rozpočet je taký malý. To je akoby Európa, európske inštitúcie, e, arogantne sa stávali k voličom, svojim voličom, k občanov. E, touto cestou sa chcem poďakovať spravodajcovi Takulovi za jeho postoj, za jeho postoj, za jeho zaangažovanosť, aj keď vieme, že narazil na určité právne problémy, tak ako povedali predrečníci, a ja chcem povedať, e, že osobitú pozornosť si zasluhuje nasmerovanie tohto programu na združenia, mimovládne organizácie, na všetkých tých, ktorí sú e, e, v tom, v tom predvoji pri práci s občanmi. Veď o to ide pri budovaní Európy, toho, toho európskeho domu a naši občania by mali zohrávať aktívnu úlohu v tomto procese, ktorý má hlavičku Európa. Ako e, som už povedal nespočetne veľa krát, je nevyhnutné bojovať proti zbytočnej byrokracii, aby sme e, namiesto e, rozmáhania sa byrokracie podporili čo najviac občianských združení, aby skutočne sa podielali na tom programe. To už bolo to už bolo opakované nespočetne veľakrát a je potrebné podchytiť mm, menšie organizácie, združenia, majú dostať svoj priestor, dostať šancu. A ak majú dostať šancu, tak nesmieme im hatiť cestu e, formálnymi prekážkami. EPP e nedávno zorganizovalo vypočutie ohľadom totalitných režimov e, na tejto na tomto vypočutí e, sa zúčastnilo e, veľmi veľa ľudí. Veľmi bohaté bolo zastúpenie e, z bývalého východného, európskeho bloku je dôležité si pripomínať holokaust, je dôležité si zároveň aj pripomínať to, čo sa dialo v štátoch východnej Európy. Mnohí intelektuáli, ktorí sa zúčastnili spomínaného vypočutia, poukázali na to, že keď hovoríme o totalitných režimoch, tak treba hovoriť jednak o holokauste, jednak o tom, e, čo sa e, dialo vo východnej Európe. Ďakujem. A teraz dám e, slovo mojej kolegyni po lavici, aby som chcel poukázať na to, čo je ústrednou témou tohto programu. Ide o, ponuku smerom na občanov, aby e, sa aktivizovali, aby dali e, roky dokopy, aby svoje myšlienky presadili do praxi. A e, na to má byť použitý rozpočet, aj keď je malý. Hlavnou, hlavným cieľom tejto tohto programu je zmocniť e, občanov, aby e, skutočne budovali Európy, Európu. A treba ísť e, na tú rudimentárnu úroveň, úroveň v spoločnosti a e, skutočne e, treba dať priestor ľuďom na tej najnižšej úrovni, aby sa angažovali, aby nadviazali kontakty, aby presadzovali svoje myšlienky. Teda tá základná myšlienka tohto programu je veľmi dôležitá a musíme urobiť všetko preto, aby sa nestratila takáto myšlienka a, a preto my ako volení e, zástupcovia musíme za to bojovať. No a e, e, ten rozpočet je malý a o to viac musíme dbať o to, aby tie peniaze sa dostali občanom, aby sa dostali k tým malým projektom. Chcela by som pripomenúť ešte raz to, že to to vzdelávanie e, v, e, smerom k Európe. E, tam spadá tam otázka osvety v oblasti dejín. Nie len tá stigma národného socializmu s nacizmom, ale treba venovať pozornosť aj stalinizmu, komunizmu a len keď si budeme pripomínať tieto bilagina, bilagina na E, histórii Európy dokážeme budovať demokraciu, musíme hovoriť o e, e, multikultúrnej obč- občianskej spoločnosti, musíme hovoriť o rozmanitosti náboženskej. Aj na toto by mal byť zameraný ten program, podchytiť iniciatívy aj takto orientované. Mal by, mal by ten program uh, pod, pod, podporovať e, e, skutočne e, tú skutočnosť, že slobodne a v miery táto rozmanitosť sa rozvíja. A čo sa týka rozpočtovej stránky, pokúsim sa zasadiť o to, aby skutočne sa ešte niečo vyžmykalo z tých európskych peňazí, aj keď ako isto si všetci uvedomujeme, bude to veľmi ťažké Pani Benarab a tu. Ďakujem pekne, pani predsednička, kolegyne, kolegovia. Ja myslím, že ten duch tej správy si vyžaduje, aby sme tu mali spolurozhodovanie, aby sme my ako volia zúbtovia občanov mohli spolurozhodovať. Myslím si, že tento program je veľmi dôležitý, pretože aj časy sú dôležité. E, máme tu zmluvu, o ktorej sa hovorí, je to um, debata medzi vlastnými voľnými zastupcami a ja si myslím, že je veľmi ťažké to spropagovať podľa mňa európske otázky nie sú dostatočne prezentované. Ako dospieť k tomu, aby tieto otázky, o ktorých hovoríme tu, ktoré sa týkajú budúcnosti Európskej únie, aby sa tieto dostali na verejnosť k občanom, pretože oni to často vnímajú ako niečo veľmi vzdialené realite. Takže pre mňa tieto kroky, ktoré umožnia občanom byť zapojení do otázok ktoré sa ich týkajú, ktoré sa týkajú Európskej únie, Európy. Toto je pre mňa veľmi dôležité. Pokiaľ ide o rozpočet, súhlasím s kolegami, ten rozpočet nie je veľmi veľký, takže je potrebné, aby sme ho využili náležitým spôsobom prospech tej najnižšej úrovne, mimovládne organizácie, malé štruktúry a tak ďalej. A ďalej chcem požiadať komisiu alebo sa aj spýtať, ktoré tie oblasti oni plánujú, pokiaľ ide o tie štruktúry, ja tomu celkom dobre nerozumiem. A ešte by som chcela zvorazniť jednu vec, ktorú považujem za veľmi dôležitú a ktorá je predmetom debaty. Je to návrh číslo 8. Nejaké to spomínanie. E, toto je naozaj komplikovaná otázka. História Európskej únie, to nie je iba stalinizmus, holokaust. Naozaj často zabudame, že je tu veľmi dôležitá otázka, ktorá sa opomína, to je kolonializmus. Keď hovoríme o histórii, tak nemôžeme nejakým spôsobom vytesniť e, túto otázku, túto kapitolu v dejinách EÚ, ktorá je taká dôležitá, takže kolonializmus. Ja osobne e, som e, franko-alžírka, čiže ja, mňa sa osobne týka táto kolonialistická história. Keď sa, spome- keď sa vrátime do histórie, e, ktoré osoby boli tam tie pôvodné, boli to moslimovia, islám bolo ich náboženstvo, teda pôvodné obyvateľstvo ešte pred kolonizáciou, to boli hlavne moslimovia a židia. A potom v 1970 eh, sme tu mali uh, taký dekret, uh, ktorý tak povedec vykázal tých Židov, čiže islám zostal takým jediným. Uh, takže toto je dôležité si uvedomiť. Takže vychádzajúc z tohto francúzsko-alžerskej histórie, uh, čo je príkladom kolonizácie európskych krajín na juhu, ja myslím, že to by sme si mali tiež pripomínať v rámci európskej histórie. Ďakujem. Vielen Dank. Jetzt. Ďakujem pekne. A teraz tu mám ešte pána Repa. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. Kolegyne, kolegovia, ja by som sa chcel poďakovať pánovi Takulovi za odvedenú prácu, naozaj veľmi dobrú. Mrzí ma, že tento právny základ sa, sa stal otázkou principiálneho charakteru medzi tromi inštitúciami. Možno také štyri pripomienky. Ten rozpočet je veľmi nízky a preto je veľmi dôležité, aby to bolo vyvážené z geografického hľadiska, keď sa to teda porovná s predchádzajúcim obdobím. Tam sme mali určité problémy z geografického hľadiska alebo z hľadiska geografického rozdelenia. Všetky členské krajiny musia mať e, rovnaké príležitosti, pokiaľ ide o náklady na programy, takže je potrebné zohľadňovať tie skutočné náklady na program. A tieto náklady predsa môžu byť v každej krajine dosť odlišné. Ja osobne pochádzam zo severu, a myslím si, že by sme potrebovali taký určitý mechanizmus, aby sme takúto rovnováhu dokázali nastoliť, aby sme ju dokázali nájsť. Potrebujeme teda určitý mechanizmus, ktorý by mala pripraviť komisia. všetci občania, všetky mimovládne organizácie musia mať možnosť zúčastňovať sa rovnakým spôsobom. a nepodporujeme štruktúry, ale konkrétne programy, také programy, ktoré sa vytvorili naozaj na najnižšie úrovni. A pán Takula sa presne uberá týmto smerom. Je dôležité, aby programy občianskej spoločnosti boli nasmerované na informovanosť vo vlastnom jazyku, vo vlastnom materinskom jazyku, vo všetkých členských krajinách. Zatiaľ nemáme nejakú kontaktnú osobu. Samozrejme, že na to sú potrebné nejaké zdroje. A to sa teda znamená, že je potrebné tie zdroje nasmerovať do tejto oblasti. Ešte raz ďakujem spravodajcovi a na záver ešte poviem jednu vec a to, že nemôžeme oddialovať e, nadobudnutie účinnosti a pokiaľ ide o právny základ, že musíme sa držať e, toho nami navrhovaného. Ďakujem pekne, pán Migalsky. Ďakujem pekne. Ja by som chcel v prvej rade poďakovať pánovi Takulovi. Pokiaľ ide o mm, tie prvé dve komponenty, ja si myslím, že e, tam veľa vylepšil, pokiaľ ide o ten názov v porovnaní s pôvodným návrhom. A pokiaľ ide o posilnenie e, toho spracovania minulosti alebo mm, tejto pamäti ja osobne pôsobím v delegácii pre kontakty s Ruskom a aj dnes zasadajú a e, aj dnes sa tam ozýva veľmi často, e, že e, nepochopenia, a nerozumenia medzi našimi dvomi stranami často vyplývajú z odlišnej interpretácie dejín. Takže aj v tejto súvislosti to prosím je potrebné vnímať. A ďalšia vec k tomu, čo povedala pani Trupel. Ja osobne to vnímam tak, že je potrebné s takýmto skromným e, rozpočtom podporovať hlavne malé, e, dobre zacielené projekty. A mm, ešte k tomu, čo povedal pán Repo, táto vyváženosť z geografického hľadiska, toto tiež považujem za e, veľmi potrebné. To sú teda poznámky z mojej strany myslím, že pozitívneho charakteru. A trošku sa mi nepačia tie percentá na občianskú spoločnosť, na históriu, takže to je 60 k 20 percentám. Ja myslím, že to by sme ešte mohli prediskutovať prejednať. Možno by sme mohli tieto percentuálne e, sadzby pozmeniť, tak aby sa tá historická komponenta posilnila, ale o tom sa ešte môžeme pozhovárať neskôr. Ďakujem. Ďakujem pekne. Ja osobne mám tiež jednu otázku. Mm, ja osobne som za to, aby existujúce štruktúry v oblasti občianstva, napríklad Doma európskej kultúry, pardon, európskych dejín, toto je veľká organizácia, ktorá v celej Európe prepája ľudí. Ja si myslím, že štruktúry nie je potrebné a nedajú sa ani nahradiť, lebo zohrávajú veľmi dôležitú úlohu. A je potrebné ich naďalej financovať, inak by nám chýbali tí sprostredkovateľia. Takže neviem, Hanu, je to nejako problematické z hľadiska toho programu naďalej podporovať tieto organizácie? Aby dostávali teda tie peniaze za prácu, ktorú odvádzajú bez toho, že by každoročne museli predkladať nejaké horibilné žiadosti. Oni fungujú v rámci tohto programu celý čas a naozaj fungujú veľmi dobre. To je prvá otázka. A druhá otázka. Ja osobne som vždy mala pocit, 15 mesiacmi, pred, pred 12 rokmi alebo 16 rokmi sme, mala som pocit, presvedčili komisiu, že tie žiadosti na financovanie partnerstiev miest, že tieto sa posubne, postupne zjednodušia, že v tom poupratujú, poupratujú, lebo to nie sú nejaké obrovské sumy, ktoré sa to týka, ale ja som sa presvedčila teraz o presnom opaku, že e, len verbálne sa niečo zmenilo, e, že mi povedali áno, urobili sme to, ale to, s čím majú tí ľudia dočinenia, to je naozaj uh, kopa papierov, ktoré je potrebné povyplňať. Takže by som chcela poprosiť eh, Hanu a iní kolegovia mi to vraveli. Eh, poprosím ťa, aby si na to zatlačil. Je tu komisia dnes? Ak áno, tak eh, tento môj apel počuli už aj na vlastné uši. Takže je tu nejaký zástupca komisie? Áno, takže máte slovo. Nech sa páči komisia. Thank you, Mrs. Chair. Ďakujem, pani predsedníčka, ďakujem pekne aj spravodajcovi a členom výboru. Vítame vašu podporu programu Európa pre občanov na ďalšie programovacie obdobie. Tešíme sa, že pokiaľ ide o podstatu návrhu komisie, takže spravodajca súhlasí. Spravodajca už povedal, že ráda pripravila pozmeňovacie návrhy k tomu návrhu a tieto zmeny naozaj zlepšujú pôvodný návrh a nemenia ani filozofiu, ani štruktúru tohto programu. Je tu viacero vecí, o ktorých sme hovorili s radou, teraz z toho, čo spomínal pán spravodajca. Rada by som zdôraznil niektoré z tých bodov, ktoré tu dnes odzneli a ktoré už sú súčasťou tohto revidovaného návrhu. Poprvé, tá komponenta e, pamäti a občianstva. Áno, rada chce, aby sa hovorilo o totalitárnych režimoch v moderných e, novodobých dejinách Európskej únie, ale že je potrebné hovoriť aj o ďalších rozhodujúcich momentoch e, a referenčných bodoch v histórii EÚ, či budeme hovoriť aj o iných veciach, než je stalinizmus a e, národný socializmus. Takže Chceme podporiť aktivity na posilnenie zmierenia, tolerancie, vzájomného pochopenia, aby sme prekonali minulosť a začali, alebo tvorili budúcnosť. Ja si myslím, že toto mali na mysli viacerí členovia tohto výboru. Ďalšia vec, o ktorej sa už hovorilo a ktorá už bola zohľadnená v rade, to je to, že musíme byť veľmi obozretní, aby sme zachovali určitú rovnováhu medzi malými a veľkými projektami. Ja si myslím, že sa to dá dosiahnuť tak, že e, budeme e, vychádzať z možných e, vplyvov, možných dopadov projektu a nie z veľkosti toho projektu. Čiže princíp geografickej diverzity, ten chceme uplatňovať. Máme tam štyri nové ukazovatele, tak aby sme mohli lepšie kontrolovať geografický rozptýl jednotlivých projektov. Ďalej, administratívneho postupu keď je o tú administratívnu zložku, keď to porovnáme s inými programami, tento program má veľmi dobré riadiace štruktúry, myslím si. Ja si myslím, že agentúra už robila veľa aby sa administratívne postupy zjednodušili. Používam elektronické žiadosti, ktoré sú kratšie, ľahšie sa vyplňajú v porovnaní s tými papierovými z minulosti. Ďalej e, využívame paušály, e, tiež pracujeme na príprave nejakých e, výročných správ tiež v elektronickej forme, tak aby tie projekty neboli zavalené nejakou veľkou administratívou. A pokiaľ ide o PR, ak inštitúcie chcú tie priority dosahovať, potrebujú príslušné nástroje, finančné nástroje a pokiaľ ide o komunikáciu, tam tie nástroje tie financie nemôžeme navýšiť v súčasnej rozpočtovej situácii, takže hľadáme alternatívne riešenia a my sme navrhli do právnych základov zaviesť také ustanovenie, aby časť e, e, rozpočtu na každý projekt mohla ísť práve na komunikáciu alebo PR. E, tá suma, o tej sa budeme rozhodovať na e, ročnej báze, vychádzajú z právnych základov a cez komitológiu sa dostane do členských štátov. Ja si myslím, že tento problém zdrojov takto môžeme vyriešiť e, formou synergií a úspor z rozsahu. Takže toľko to teda tak PR. A aby sa to nezamieňalo. Tá valorizácia v tom návrhu tiež je obsiahnutá, ale tam skôr ide o návrat k tým projektom, aby sme Eh, tieto projekty vyhodnocovali, eh, peer review, eh, aby tí, ktorí program, pro, pro, projekty predkladajú, ktorých vyhodnocujú, aby navzájom komunikovali, aby sa navzájom vyhodnocovali, aby sme z toho mohli pripraviť taký zoznam osvedčených postupov, vzorov a tak ďalej. Takže toľko k tomu a teraz ten právny základ – to najlepšie nakoniec som si nechala. Stanovisko komisie ostáva nezmenené, pretože e, naša právna analýza tá sa líši od právnej analýzy e, vášho právneho oddelenia. My si myslíme, že 352 je jediný schodný právny základ a že dvojitý právny základ, kombinácia dvoch článkov nie je e, náležitým postupom, pretože to nie je kompatibilné. Takže E, teší nás, že sa teraz zaoberáte obsahom toho návrhu, že sa veľmi e, nekoncentrujete len na otázku toho právneho základu. Ja si myslím, že ten obsah je veľmi dôležitý a dúfam, že sa dopracujeme k zhode, pokiaľ ide o podstatu. Ďakujem pekne, hovorí pani predsednička. Nepočula som, že by ste boli reagovali na tú tému Domy Európy. Takže ak chcete, môžete to urobiť teraz. Áno, prepačte, áno, áno, máte pravdu. V novom programe naďalej plánujeme dotovať fungovanie takýchto subjektov viacročne. Bude sa to robiť formou výzvy na predkladanie návrhov, takže štruktúra, ktorá funguje teraz, bude zachovaná aj v budúcom programe, čiže nebudeme musieť meniť existujúce štruktúry. Nech sa páči, pán Takula. Áno, ďakujem pekne. Stručne ďakujem pekne za kvalitné príspevky. Ďakujem veľmi pekne za dobrú prácu, teda za pochvalu, za dobrú prácu. E, ja toto odovzdám svojim spolupracovníkom, pretože ide naozaj o spoluprácu viacerých osôb. Pokiaľ ide o ten rozpočet, k tomu sa momentálne ťažko vyjadruje, lebo nepoznáme tú konečnú sumu, nepoznáme ten obnos, preto hovoríme iba o percentách, rovnako ako v prípade správy pani predsedničky. A ja ja môžem povedať len toľko, že návrhy, ktoré som pripravil ja, sú blízke tomu, čo navrhuje Rada 60 partnerstva miest a s tým súvisiace činnosti 25 to povedomie, dejinné povedomie 10 administratíva a horizontálne aktivity to je 10 A to už je, tuším, 100 dokopy. Malo by byť teda. Pokiaľ ide o rozpočet, súhlasím s Markom, ktorý povedal, že je to predsa program občanov, že je to myslené pre Európanov, že je to im určené a preto je vyslovene trapné, že ten rozpočet je taký maličký. No aspoň vidíme, ako je to s hodnotami v Európe. V minulom funkčnom období bola situácia taká, že 400 miliónov z rozpočtu išlo na pestovanie tabaku. To len taký príklad. A pritom sa veľa hovorí o tom, že fajčenie je zdravé škodlivé. Takže ja mám pocit, že tá rovnováha nejako nesedí a toto je veľký problém, problém legitimity. Ľudia majú pocit, že EU tu nie je pre nich. A práve preto je tento program taký dôležitý pretože vychádza z bázy. Je to program občanov. Ďakujem pekne aj komisii. Do veľkej miery sa zhodneme, ale samozrejme problematický je právny základ. A my dúfame, že sa trošku pohnete našim smerom. No ale uvidíme. Aké výsledky sa nám podarí v tejto oblasti dosiahnuť. Momentálne je dôležité spomenúť to, že do 24. oktobra je potrebné predkladať pozmeňovacie návrhy. A samozrejme, že na na o tom ešte budeme hovoriť, ale budeme postupovať tak, ako sme si to naplánovali podľa spolurozhodovania. Dúfam, že v Európe občanov tí občania budú môcť byť účastní. A komisia a rada že tieto dve inštitúcie spolu s nami vytvoria dobrý program. Ďakujem pekne ešte raz za všetky príspevky a myslím si, že Nesťažujme sa, bohužiaľ nemáme v tomto malom programe dosť peňazí, ale ide o to, aby sme ich náležite využili a tu máš pravdu. A ešte niečo k tohojto otázke, ktorá sa tu neustále ozýva, otázka pestovania tabaku. Ten tabak, čo sa podporuje, ten sa nefajčí, ale používa sa na priemyselné účely. Napríklad, keď si vyberieš bankovku z peňaženky, tak aj v nej je obsiahnutý tabak. Takže prosím, e, netvarme sa, že je to nejako inak e, v tom tabakovom priemysle, respektíve e, pri pestovaní tabaku, tam tiež niekto si zarába na živobytie. Ešte zapakujem, nie je to ten tabak, ktorý by išiel na cigarety. To som len chcela uviezť na pravú mieru, lebo mnoho ľudí veľmi nesprávne argumentuje týmto spôsobom. Lehotu si spomínal, 140 a potom 26. 27. Eh, novembra budeme o tom hlasovať eh, vo výbore. Tým by sme uzavreli oficiálny program a preto vyzývam všetkých, ktorí nemajú čo robiť na sadnutí koordinátorov, aby odišli. Želám im pekný večer. My ešte bohužiaľ musíme trošku pracovať, ale poprosím za tí, čo tu nemajú čo hľadať, aby salu opustili.